Dear colleagues, Vážení kolegovia, leto končí a musíme sa vrátiť do práce. A môžeme začať našim dnešným rokovaním, schválením programu. Ak nemá nikto nič proti návrhu programu, môžeme ho schváliť bez zmien. Dnes máme tlmočenie zabezpečené v 20 jazykoch, ako obyčajne elektronicky cez aplikáciu e-meeting nájdete dokumentáciu a naše vysielanie v internetovom vysielaní web streamované. Musíme schváliť zápisnicu chválisnice e, zo štyroch rôznych zasadnutí 16. 17. júna, 8. júna, 6. 7. mája a 9. marca ak nemá nikto žiadne výhrady, tak môžeme schváliť, považovať sa z týchto štyroch zasadnutí za schválené. Na odporúčanie koordinátorov E, tieto veci ste dostali v elektronickej podobe. Ak nemáte žiadne pripomienky, tak aj odporúčania koordinátora môžeme považovať za schválené a potom môžeme prejsť na hlasovanie. Požiadam vás, aby ste použili vaše elektronické karty a môžeme začať s rozpočtom, stanoviskom k rozpočtu na rok 2016. Áno, nech sa páči. Prepačte, Kartička prežila ťažké leto. Jednoducho už nefunguje, takže idem ako hlasovať. Dobre. Mám starú, dobre. Môžete... Ale ja som mal tvrdé leto, takže hlasovanie rukou neviem. Dobre, navrhuje možno použite vedľajšiu konzolu. Dobre, takže budeme započítavať váš hlas tým, že budete hlasovať e, rukou. Takže môžeme začať prvým hlasovaním o návrhu stanoviska k rozpočtu. Pozmenujúci návrh 1, pán Kaputo, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 2, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmienujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmienujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je proti? Skontrolujeme elektronicky. Zahlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Jedným hlasom. Vy proti. Tak, zamietnuté. Vidíte, máte dôležitý hlas. Dobre. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky.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 Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa kontrolujeme? Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmení si návrh 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmienujúci návrh 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Konečné hlasovanie. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz prejdeme na hlasovanie, pozmeňujúci návrh rozpočtu a začneme pozmeňujúcim nárom Envy 6130, kto je za, kto je proti, schválené. Pozme 6133, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 6106, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňujúci návrh 6134. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6114. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6145. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6116. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6115. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6117. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6118. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6119. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené Pozmeňujúci návrh 6102. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6104. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schvál. Zamietnuté. Pozmeňujúci 6105. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6138. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6107. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6108. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené pozmenujúci návrh 6146, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Pozmenujúci návrh 6141, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. Pozmenujúci návrh 6147, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Pozmenujúci návrh 6120, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6121. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6121. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6140. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 6139. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 6123. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 6148. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 6109. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 6110. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 6111. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 6112. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci Návrh 6135. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmienujúci návrh 6136. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmienujúci návrh 6137. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6149. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6124. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6125. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6126. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6129. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 127. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal schválené? Pozmenujúci návrh 6129. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal schválené? Pozmenujúci návrh 6131. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal schválené? 6130. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal schválené? Pozmenujúci návrh 6133. Kto je za? sa proti, zdržal, schválené. Pozmenujúci návrh 6132, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmenujúci návrh 6134, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmenujúci návrh 6100, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmenujúci návrh 6150, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 6101. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Skončili sme s hlasovaním o pozmeňovacích návrhoch rozpočtu a ako spravodajca vám ďakujem a môžeme prejsť na hlasovanie, ktoré sa týka nasledujúceho bodu. A to sú skúsenosti získané z katastrofy spôsobenej únikom červeného kalu 5 rokov po havárii v Maďarsku začneme i hneď s elektronickým hlasovaním. Prvá hlasovanie sa týka otázky nasmerované na komisiu. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijete. Druhé hlasovanie sa týka otázok na ústne zodpovedanie rade. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. V poriadku. V tomto bode sme ukončili hlasovanie na dnešný deň a prejdeme teraz na ďalší bod na našom programe, ktorými sú skúsenosti získané z katastrofy spôsobenej únikom červeného kali, kalu, čo bola havária v Maďarsku, a diskusia s tým spojená. Teraz by sme vyzvali tých kolegov, poslancov, ktorí chcú opustiť miestnosť, aby tak urobili teraz a aby nám dali tak možnosť, aby sme mohli pokračovať v našej práci. Máme množstvo spoluspravodajcov, avšak nezačnem s obvyklým zoznamom, ale dám slovo Javorovi, ktorý bol prvým poslancom, ktorý navrhol ústne otázky, takže dám slovo Javorovi a potom budeme pokračovať inými politickými skupinami. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať všetkým členom výboru, ktorí ma podporili pri príležitosti 5. výročia e, tejto havárie a tým, že ju umiestnili na program dňa. Havária z Kolontáru je jednou z najväčších priemyselných katastrof v Maďarsku ktorý si vyžiadal 11 priamých obetí a veľké následky pre životné prostredie. Samozrejme, e, musíme vyvodiť dôsledky tak v Maďarsku, avšak tento problém presahuje samotné maďarské. Európske inštitúcie po tejto katastrofe e, pomohli, avšak e, naozaj môžeme ťažiť aj zo skúseností, ktoré sme získali v Maďarsku to znamená sformulovať ich do záverov a lekcií, ktoré Európa môže využiť pri lepšej regulácii. Pretože po piatich eh, rokoch by sme o tom mali hovoriť, pretože inštitúcie ako Európsky parlament si musia pripomínať, čo sa stalo pred e, rokmi. Je jasné, že sa vykonalo množstvo pokroku za ostatných 5 rokov predovšetkým čo sa týka manažmentu eh, životného prostredia eh, v Maďarsku. Avšak eh, vyskytli sa aj otázky, ktoré sa objavili počas tohto procesu a ktoré odhalili odberníci. Avšak ich výskum bol, ešte nebol uzatvorený. Je tu množstvo prvkov, ktoré sú dôležité aj na európskej úrovni. Avšak eh, nedosiahli sme zatiaľ taký pokrok, ktorý sme považovali za nevyhnutný pred 5 rokmi. A ak takáto katastrofa nestačí na to, aby sa eh, rozbehol legislatívny proces v európskych inštitúciách, na čo teda čakáme na ďalšiu katastrofu podobných rozmerov? Jednoducho sa takáto vec v Európe nemôže v budúcnosti stať, nesmieme to pripustiť. Tie skúsenosti, ktoré sú najdôležitejšie, pozostávajú z toho, že systém kontroly vykonávaný príslušnými orgánmi v Maďarsku neboli dostatočný, pretože e, orgány neboli schopné identifikovať a predvídať a predísť e, riziku. zistili sa závažné nedostatky, pretože keď sme vykonali potom dopadovú štúdiu, ktorá komisia bude prezentovať, tak tieto dopady ešte neboli správne, správne vyhodnotené. Avšak tie dopady na životné prostredie boli veľmi zdrvojúce a nemôže to byť len e, čisto zodpovednosť e, členských štátov rozhodnúť e, o tom, aký je ten správny systém kontroly životného prostredia. Balíček o infekcii životného prostredia príde do Európskeho parlamentu a to sú iba tie minimálne snahy zo, strany Európskej komisie. Havária v Kolontári ako sa stalo v Maďarsku. A podobné katastrofy, ako je napríklad znečistenie rieky Tisa v Maďarsku v roku 2010, tak e, práve tie podniky, ktoré boli zodpovedné za znečistenie, nikdy neboli finančne postihnuté. A jednoducho si našli spôsob, ako nezaplatiť. Musí existovať spôsob, ktorý poskytne životnému prostrediu určité záruky, a to na európskej e, úrovni. Pretože sledujeme princíp, že znečisťovateľ platí a tie podniky, ktoré, ktorých konanie vedie k znečisteniu e, prostredia a tie poisťovne, ktoré tieto podniky kryjú, musia byť brané na zodpovednosť. A to musí byť zohľadnené samozrejme príslušným spôsobom potom aj v rozpočte Európskej únie. A to takým spôsobom, aby sa tieto prostriedky potom využili práve v prospech životného prostredia v Kolontári sme už vynaložili viac ako 100 miliónov eur eh, zo strany Maďarskej eh, republiky, aby sme zmiernili dôsledky eh, katastrofy. Potom tu máme ďalšiu lekciu, ktorú by som chcel počiarknúť. A tá sa vzťahuje na využitie čo najlepšie dostupnej technológii v európskej legislatíve existuje tento koncept a využíva sa e, v určitých prípadoch. Avšak vidíme, že v praxi to tak nefunguje. Nevyužívajú sa najlepšie dostupné technológie, či už e, z toho hľadiska technického alebo z hľadiska životného prostredia. A preto je potrebné E, prešetriť a zistiť, aká je prax využívania vôbec tohto konceptu. A to takým spôsobom, aby európsky priemysel využíval čo najlepšie dostupné technológie, tak aby sme sa vedeli vyhnúť tomu, že sa opätovne vyskytne podobná katastrofa, ako bol červený kal v Maďarsku. Nie je to iba maďarský problém, nie je to iba problém jednotlivých členských štátov, je to problém Európskej únie, exekutívy v podobe komisii a v konečnom dôsledku aj Európskeho parlamentu ako zákonodárneho zboru. Chcel by som sa poďakovať e, všetkým e, kolegom, ktorí mi umožnili dať tento bod na program dňa a takýmto e, spôsobom predložiť aj orálnu otázku, ktorá sa týka práve tohto problému. A e, od komisie očakávame uspokojivú odpoveď na problémy, ktoré boli prednesené e, v ústnej otázke. Ďakujeme, Javor. Ďalším spoluspravodajcom návrhu na usnesenie Dávam slovo pánovi Holvénimu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za príležitosť a je samozrejme za to, že od Maďarska sa môžeme eh, učiť v tomto eh, prípade. využijem príležitosť, že môžem teraz hovoriť po maďarsky. Chcel by som sa poďakovať kolegovi Javorovi za jeho prezentáciu a za aj myšlienku. Myslím si, že sa mm, nachádzame vo veľmi optimálnej pozícii a to je tá pozícia príjmania zodpovednosti. a tentokrát sa nejedná iba o Maďarsko. Jedná sa o haváriu, ktorá sa síce v Maďarsku stala, avšak ide o to, že samotní Maďari si myslia, že sa jedná o európsku záležitosť. Samozrejme, pripúšťame a uznávame aj to, že táto havária sa stala predovšetkým e, kvôli nedostatkom e, e, zodpovedných orgánov v Maďarsku. Otázka zodpovednosti je kľúčovou otázkou v Maďarsku. A mesto, ktorého sa havária najviac dotkla, bolo mesto Kolontár, kde 10 ľudí prišlo o život a ďalšie desiatky boli vážne zranených to, čo sa stalo, bolo absolútne neočakávané zo strany e, príslušných orgánov. A solidarita, ktorých sme boli e, svetkami, bola nesmierne dôležitá po tom, čo táto katastrofa e, vypukla. Videli sme príklady, ako je možné minimalizovať škody a ako ich vyriešiť solidárne a spoločne Avšak toto je veľmi dôležitá otázka, ktorú počarkol už môj predrečník. Bolo nemožné dodržať princíp, že znečisťovateľ platí v tomto prípade. A z týchto 130 miliónov eh, eur škôd približne eh, eh, polovica bola zaplatená Maďarskom, pretože podnik skrachoval a nemohol e, zaplatiť. A to sa nesmie diať. Takže ako povedal kolega, chcel by som povedať nasledovné. Je veľmi e, dôležité, že princíp, že znečisťovateľa platí, musí byť dôsledne aplikovaný v praxi, čomu dnes tak nie je. A v súčasnosti podniky eh, v priemyselnej oblasti nemajú akékoľvek eh, krytie. A samozrejme v Európe nie je ľahké získať takéto poistné krytie. Eh, maďarskí občania sa v podstate museli poskladať na krytie škôd sami. Bez toho, aby využili akékoľvek poistné krytia, museli sa spoliehať iba na solidaritu. A chcel by som pritiahnuť pozornosť na ďalší fakt. E, Janoš Áder, prezident Maďarska, uznal túto situáciu a hovoril o nedostatkoch európskeho systému a zdôraznil to, že e, nedostatky má predovšetkým európsky poisťovací systém. toto bude jedna z hlavných e, úloh našej spoločnej práce. Ba čo viac, e, okrem toho, budeme mať k dispozícii aj e, smernicu o odpadoch z banského priemyslu. To je veľmi dôležité aby sme mohli nejakú prácu vôbec vykonať, pretože to je to, čo sa práve stalo. V skutočnosti by sme naše konanie mali usmerňovať v správe spolu so smernicou. A zdôrazním, toto sú tieto dva, tri e, body, ktoré už zdôraznil kolega Javor a e, e, zo pár ďalších, ktoré som zdôraznil i ja, ktoré sa týkajú diskusí o poisťovne. Avšak e, od januára môžeme samozrejme pristúpiť k tejto téme ešte širším e, spôsobom, a to práve v svetle nadchádzajúcej smernice. E, pretože tak Maďarsko, ako aj členské štáty budú musieť vykonať svoje domáce úlohy na to, aby si mohli plniť svoje povinnosti. Ďakujem veľmi pekne za SND. Nech sa páči. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mali sme veľmi intenzívnu prípravnú fázu a chcem sa poďakovať za všetky príspevky. My ako skupina SAD sme spokojní s obsahom e, ústnej otázky, ako aj s cieľom návrhu uznesenia. Vidíme, že panuje vzájomné porozumenie a že musíme urobiť určité kroky v prospech životného prostredia. v banickom a ťažobnom priemysle vo všeobecnosti. Súhlasíme s tým, že vyzývame komisiu aby urobila kroky k plnej implementácii európskej legislatívy, ako sú napríklad kontroly, aby sme videli, aké poučenie prináša táto katastrofa spôsobená únikom červeného kalu, aké sú finančné dôsledky pre odstraňovanie škôd a podobne. Ak sa dohodneme, že by sme takto pokračovali, tak by sme nemali používať v, cie- v dokumente subjektívne politické ciele. Som smut- presvedčený, že nie je správne zahrnúť do správy chválu na adresu akejkoľvek vlády alebo strany. Toto nie je predsa priestor na politickú kampaň, úspešnú politickú kampaň, ak by tam bol úspech. Je to skôr priestor na skutočné návrhy, ktoré majú pomôcť životnému prostrediu a občanom environmentálne návrhy, ktoré tu zazneli, a mohol by som sku- pokračovať aj s dôležitosťou finančnej transparentnosti fondov na ochranu a nápravu životného prostredia. Pani predsednička, práca ešte neskončila, takže chcem požiadať každého vás všetkých, aby ste prispeli k tejto činnosti, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky. Ďakujem. Ďakujem a teraz Není tu niekto za, nikto za ECR? Neviem, za GUE tu je niekto? Áno, nech sa páči. Ďakujem. Hovorím za Mariu Kronen, ktorá tu dneska nemôže žiaľ byť. Hovorí pani Konečná. Chceme v prvom rade vyjadriť našu sústrasť obetiam a rodinám obetí tejto katastrofy v Maďarsku spred 5 rokov. Je to veľké nešťastie, a posledné udalosti z banického priemyslu ukazuje, že treba zlepšiť hospodárenie s odpadom v banictve. Vidíme nedostatok pri implementácii relevantnej európskej legislatívy a vidíme aj priestor na zlepšenie súčasnej legislatívy, aby sme lepšie chránili ľudské zdravie a životné prostredie. Radi by sme videli aj lepšiu kontrolu a posilnené kontroly existujúcich banických lokalít, aby sa zapránilo takýmto nehodám. Preto žiadame lepšiu ochranu ľudského zdravia a životného prostredia zlepšením existujúcej legislatívy. Taktiež žiadame lepšiu implementáciu legislatívy výkona a nesmieme pritom zabúdať na sociálnu zodpovednosť podnikov, ktoré majú zisky z banickej činnosti. Ďakujem veľmi pekne za vašu prácu a ja dúfam, že budeme pokračovať v tomto duchu aj naďalej. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz Pier Nikola Pedičiny. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja musím povedať, že sa podpisujem plne pod to, čo povedal kolega Javor keď hovoril o skúsenostiach, naozaj musíme z, tejto, z tejto udalosti vyvodiť príslušné skúsenosti, pretože tu je jasná zodpovednosť, ktorá padá na európsku úroveň, kde sa pred týmto nešťastím nepovažoval červený kalza nebezpečný. A naozaj bol, boli tu aj závažné nedostatky inšpekčného e, systému. Musíme si však položiť otázku, akým spôsobom predchádza takýmto e, e, nešťastiam a čo stojí za katastrofami, ktoré mali podobný priebeh a čo sa z toho môžeme naučiť. Predovšetkým e, musíme pripísať veľkú dôležitosť e, k tomu, e, čo hovoria občania, pretože občania už dávno signalizovali, respektíve signalizujú možnosť takýchto nešťastí a častokrát sa týmito návrhmi aj niekto zaoberal, avšak v konečnom dôsledku sa nikdy nič nestalo. Ehm, myslím si, že aj kolegovia z našej skupiny eh, vedia, že existujú eh, eh, potenciálne nešťastia, ktoré môžu mať až 25 krát také veľké dôsledky ako to, čo sa stalo v Maďarsku, napríklad na Sicílii. Hm, napríklad katastrofa, e, ktorá sa udiala v ohňovej e, zemi, kde každoročne zomiera niekoľko stoviek ľudí práve v dôsledku e, podobného znečistenia. A nič sa tam s tým nedeje. Nemáme schopnosť zasiahnuť. Musíme pripustiť, že my ako Európa nerobíme nič, samozrejme. Vieme o týchto potenciálnych hrozbách, ale nič s tým neurobíme. A musíme načúvať našim občanom a to v akýchkoľvek, eh, eh, v akýchkoľvek formách. A samozrejme, eh, neplatíme potom v konečnom dôsledku iba za odpratanie dôsledkov nešťastia, ale aj za zvýšené zdravotné náklady. A samozrejme, to je ďalšia vec, čo sa musí zaplatiť a potom samozrejme treba zaplatiť vtedy, keď sa akýmkoľvek spôsobom zmenia pravidla. Musíme zabezpečiť, že takéto nešťastia sa už nestatú a musíme dôsledne dodržiavať systém. Znečisťovateľ platí a zabezpečiť to, že takáto autorizácia na prevádzku podobného, e, podobného miesta alebo podobného zariadenia bude povolená iba v prípade, že bude k dispozícii potrebné poistné krytie. A toto sa nedeje. E, videli sme veľakrát, že toto nie je prípad a že je vydaný súhlas s činnosťou na prevádzku podobného zariadenia bez toho, aby takéto krytie k dispozície boli. A potom v konečnom dôsledku e, takéto spoločnosti, pokiaľ sa niečo stane, nemajú finančné prostriedky na to, aby mali e, dostatočné finančné prostriedky. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Balca. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení poslanci, dovolte, aby som sa osobne vyjadril. Keď došlo k tejto katastrofe, práve zasadal maďarský parlament a členovia politických skupín tohto regiónu eh, okamžite vycestovali na miesto nešťastia, aby na vlastné oči sa presvedčili, čo sa tam stalo. A ja budem pri mojom vyjadrení vychádzať z návrhov vtedajšieho predsedu výboru pre životné prostredie. Je smutné, že 5 rokov po tejto katastrofe ešte stále máme potrebu klasť otázky komisii a vyzývame komisiu, aby začala určité legislatívne postupy alebo aby prijala e, opatrenia pri tomto maďarskom, tento maďarský výbor bol jediný, ktorý bral zodpovedných na zodpovednosť. Justícia vlastne nič neurobila. Neprišla so žiadnym rozsudkom. Doteraz nepadol žiaden rozsudok, ani dokonca na prvostupňovom súde. A ešte stále vidíme situácie, ktoré sú tam veľmi nebezpečné, i keď minister zabezpeč, ubezpečil, že také sa už nemôže stať. Odborníci povedali, áno, červený kal je dôležitý a treba sa s tým zaoberať a treba tento kal zmývať vodou. A solidarita je tiež veľmi dôležitá a v prvej línii by, sme, by mali podniky, majiteľia týchto podnikov zriadiť fondy tak, aby náhrada škody, aj platby náhrady, vyplácanie náhrady nepadlo, e, nebolo potrebné zo štátneho rozpočtu. Takže tu nejde len e, o legislatívne otázky. Ide tu aj o e, otázky takéhoto krkavčieho kapitalizmu v prvé roky po páde železnej opony, keď e, e, sa do vedenia podnikov dostali nekompetentní, nezodpovední manažery a títo vedia takéto veľké podniky a preto vzniká nebezpečie takýchto katastrof. Ďalej treba zohľadniť aj sociálne faktory a títo vedúci pracovníci, títo manažery by mali byť e, príslušne potrestaní. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Donano. Ďakujem pekne, pán predseda. Katastrofa červeného kalu sa týka dvoch aspektov. Poprvé je to charakter priemyselnej katastrofy technického zlyhania, ktorý bol pôvodom vypustenia tohto červeného kalu do prírody. Ak Únia by mala pozmeniť aktuálnu legislatívu, mala by rozšíriť požiadavky na bezpečnosť e, štruktúry uchova, uskladňovania by mali splňať prísnejšie požiadavky a inšpekcie na európskej a na národnej úrovni by mali vychádzať z aktualizovaného protokolu. Mali by sme zohľadniť aj druhý rozmer tejto katastrofy, e, miestne miestnu situáciu. Európska komisia nemôže odpovedať na všetky problémy a nemôže opravovať všetky chyby celoeurópskym nariadením avšak e, je možné prijať celé škále opatrení, ako aj e, miestnych opatrení, čo sa týka urbanizmu a obyvateľných zón. Európska únia nemôže riešiť lokálne otázky, ale musí informovať občanov členských štátov a miestnú samozprávu. A chcela by som vás upozorniť aj na otázku určitých priemyselných zariadení v členských štátoch, transformácia a modernizácia týchto zariadení je nevyhnutná, však náklady sú samozrejme veľmi vysoké. E, mal by sa lepšie zacieliť e, financie a záročné fondy v rámci Európskeho investičného plánu, e, pretože sú to veci, ktoré sa týkajú aj členských štátov. Znižené náklady na priemysel a miestnú samozprávu e, by takto získali veľa a zároveň by sa mm, riešili otázky priemyselných rizik. Ďakujem pekne. Mm, ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem aj kolegovi Javorovi za položenie tejto otázky, pretože predsa len v podstate môžeme s akýmsi odstupom sa vyjadriť k takýmto priemyselným zariadeniam. Myslím si, že je potrebné sa ponaučiť a Eh, ja to vnímam ako dve veci. Poprvé, a vy ste to všetci povedali, sociálna a environmentálna zodpovednosť podnikov, kto znečistuje, ten platí posilnenie kontrol inšpekcií a skôr ako sa dá povolenie, eh, musíme zvážiť aj, či firma je zisková, pretože ak zlyha potom, kto zaplatí a potom v končnom dôsledku platia daňoví poplatníci, takže v každom prípade je potrebné mať záruky z ktorých by sa dali zaplatiť prípadné katastrofy, ale sú to iné problémy týchto podnikov. Aký je tu proces? No vo Francúzsku máme jednu fabriku, v Gardane takisto ťaží hliník a problémom e, tejto fabriky je to isté, vlastne ten červený kal. Ide o to, že to treba uskladňovať, e, uskladňovať v nejakých zberných nádobách, ale tam sú aj iné škodlivé e, látky, ktoré sa tam pridávajú. A vo Francúzsku čo robíme? No my sme vytvorili o nejakých 150 kilometrov e, ďalej nejakú zbernú nádobu a ide to do stredozemného mora, priamo pri chránenom parku. No je tu problém, teda pri chránenej oblasti. Neviem, nebolo by dobré nejak stimulovať finančne v Európe a zistiť, ako zabezpečiť tzv. E, okruhové hospodárstvo, pretože tieto odpady, či už to pôjde do nejakej zbernej nádoby a či sa dobre kontrolujú, neprepustnosť stien týchto zberných nádob, to je v poriadku, ale keď to vypúšťame do stredozemného mora, tak e, to má dopad na e, celú ekológiu sú tu dôsledky, má to dopady na ryby, na reprodukciu, aj na v podstate hygienické dôsledky. Čiže tu je proces samot, problém samotného procesu. Buď to bude proces, ktorý bude kompatibilný s ochranou života a zdravia, alebo jednoducho je potrebné pomôcť týmto podnikom nájsť nejaké iné riešenia, iné riešenia, ako naložiť s odpadmi. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Maty. Thank you. ha megengedik, akkor én is. Ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte, tak by som aj nakoniec hovoril po maďarsky. Aj keď ja zastupujem Slovensko v Európskej únii, ale poslednú dobu som mal príležitosť aj pracovať ako slovenský minister pre životné prostredie. To bolo v tom období, keď došlo k tejto katastrofe Slovensko je susedným štátom Maďarska, to znamená, maďarská katastrofa mala aj priamy vplyv na náladu na Slovensku, pretože išlo o znečistenie riek. Som veľmi rád, že riešime túto otázku aspoň vo podobe ústnej otázky na komisiu, pretože musíme konať preventívne. Vieme, že táto katastrofa prekračuje hranice a preto to nie je len e, zodpovednosť alebo otázka, ktorá sa týka jediného členského štátu. A tie dôsledky, náklady dôsledkov sú často veľmi vysoké a tieto náklady veľmi často sa týkajú nielen rozpočtu firmy, podniku, ale môžu mať vážny dopad aj na rozpočet menšieho členského štátu. Keď došlo k tejto katastrofe v Maďarsku, tak sme v mene Slovenska prišli s návrhom v rámci Vyšegradského zostupenia, zoskupenia a v Európskej rade sme navrhli, aby sa vytvoril spoločný systém krytia nákladov na európskej úrovni. A k tomu sme dostali aj ústny prísľub komisie. Neviem ale, či sa potom ďalej niečo vôbec dialo. Myslím si, že tu musíme fungovať na základe solidarity a máme aj dobrý príklad napríklad v USA, kde existuje superfond, finančný účinný prostriedok, ktorého pomocou možno financovať riešenie mnohých katastrof v USA. A chcem poukázať aj na to, že je veľmi dôležité, riešiť aj staré skládky, ktoré znečisťujú životné prostredie. Pre takéto odstránenie ale v nových členských štátoch neexistujú finančné prostriedky na odstránenie tohto a je veľmi potešujúce, že staré členské štáty budú teraz finančne podporovať nové členské štáty a podporujú ich, ale ak by sme sa dali dokopy a vytvorili Európsky e, e, fond e, na prevenciu katastrof, tak by sme mohli takto sledovať, nasledovať americký príklad a aj účinnejšie konať. Tá zásada znečistovateľa by mala naďalej platiť tam, kde je to možné ale musíme sa zaoberať aj systémom, ktorý dokáže fungovať. Musíme mať aj systém pre baníctvo, ťažobný priemysel, vytvoriť taký systém, ktorý je reálny, realistický, ktorý e, môže naozaj pomôcť. Možno by sme sa mali pozrieť aj dozadu, 5 pred, rokov predtým, než sme mali túto radu ministrov a prišli na ňu s týmto návrhom. Ja myslím, že tento návrh treba znovu podporiť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by sme dali slovo komisii, aby sa vyjadrila. Eh, a, takže dávam slovo zástupcovi komisie. Ďakujem, pán predseda. Komisia by sa chcela poďakovať parlamentu za záujem, ktorý prejavuje, aby a takto pomáha komisii zamysleť sa nad rôznymi poučeniami, napríklad e, poučeniami z tohto prípadu spred piatich rokov. My dáme parlamentu všetky informácie, ktoré máme k des, dispozícii o nehode, o dôsledkoch, o opatreniach, ktoré prijali príslušné vlády Komisia bude venovať aj pozornosť posúdeniu, ktoré, eh, je, podpor, ktoré podporuje uznesenie parlamentu a posúdime aj možnosť poskytnúť nejaké následné vyjadrenia ku konkrétnym návrhom parlamentu, ktoré by mohli prísť. Stanovisko komisie parlament pozná v mnohých písomných odpovediach Komisia ukázala svoje, svoju pozíciu a to je, že ak sa súčasný právny rámec správne implementuje, mal by stačiť na zabránenie takýchto nehôd alebo by mal minimalizovať možné dôsledky. Implementácia takmer vo všetkých prípadoch ukazuje, že zodpovednosť za správnu implementáciu je zodpovednosťou členských štátoch. V niektorých prípadoch môže komisia uvažať o zlepšení právnych predpisov, tak ako naznačili viacerí poslanci, ktorí sa už vyjadrili. Ale skôr, než prídeme s nejakými novými opatreniami a právnymi predpismi, musíme posúdiť, či existujúci právny rámec je riadne implementovaný a či funguje tak, ako sa očakávalo v každom prípade ďakujem vám, pán predseda, za tento priestor a komisia s napätím očakáva konečné znenie návrhu uznesenia. Ďakujem. ďakujem. Ešte musím povedať, aký máme harmonogram. Lehota na pozmeňujúce návrhu je dnes o 6. hodine podvečer. Hlasovať v Envy bude 22. septembra a v plénum 1. oktobra. A teraz by sme mohli prejsť k ďalšiemu bodu nášho programu a to je výmena názorov s Európskou komisiou a predsedníctvom rady o, e, e, o e, skúšobnom postupe merania emisí v skutočných podmienkach jazdy a skúšobnom e, cykle v rámci VLTP. Hneď by som dal slovo komisii ktorá nám pripravila stanovisko komisie e, k o postupe merania počas jazdy. A dávam teraz slovo komisii. Thank you very much, uh... Chairman. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobré ráno, dámy a páni. V prvom rade ďakujeme veľmi pekne za túto príležitosť informovať vás o súčasnom stave prác, ktoré sa týkajú tohto balíka, legislatívneho balíka. Budem pracovať s PowerPointovou prezentáciou, aby ste videli, o čom chcem s vami hovoriť. A skôr ako by som vás informovala o tom, kam sme sa už dopracovali a o čom v súčasnosti hovoríme v komisii, by bolo dobré stručne zhrnúť problém a ukázať, čo je všetko za týmto balíkom RDE, prečo ho máme, ako ho chceme riešiť a potom vám poviem, kde sa nachádzame momentálne. Dôvod, prečo hovoríme o RDE, súvisí s kvalitou ovzdušia v členských štátoch a súvisí aj s určitými limitnými hodnotami a ich prekračovaním v niektorých oblastiach. Hlavný dôvod tejto situácie sa zdá, že je, sú spôsoben, je spôsobený emisiami z dýzlových vozidiel. A môžem vás informovať, že komisia identifikovala prekročenia limitov v enoxov v členských štátoch a začali sme už aj konanie voči týmto členským štátom a preto chceme dokončiť túto prácu na RD čo najskôr. Ako viete, máme limity pre enoxy ktoré existujú už mnoho rokov. Dosiahli sme aj veľký pokrok. Chcem len povedať, že 1. septembra EU nadobudli platnosť limity Euro 6 pre všetky registrované vozidlá. To znamená, v oblasti regulácie by sme mali mať dobrú situáciu, ale vidíme veľký rozdiel e, s tým, čo je na papieri a čo je v reáli. A to je presne to jadro problému a to musíme riešiť ten rozdiel medzi reálnou situáciou pri jazde a testovacími jazdami sa týka najmä enoxov, ale budeme riešiť neskôr aj ďalšie znečistujúce látky, ale momentálne hovoríme o enoxoch. To, čo sa stalo doteraz, asi si pamätáte, že sme vytvorili pracovnú skupinu v roku 2011, ktorá mala prísť so skúškami, skúšobnými postupmi, ktoré by umožnili merať emisie v reálnej situácii. Práca veľmi pokročila v tejto skupine a preto máme toto RDE testovanie. To je tá, ten výsledok tej práce. Nie je to nejaká nová myšlienka už sa hovorilo v tejto súvislosti e, v Euro 5 a v Euro 6 o jazde v reálnych podmienkach, takže to nie je nová myšlienka. Potom máme dve dôležité veci, ktoré sú dôležité pre celý tento balík a síce ako budeme merať emisie v reálnej situácii a preto sme vytvorili tzv. E, PENS procedures, teda merania vozidiel, ktoré sú pohyblivým zdrojom a to nám umožňuje testovať emisie a druhým krokom je stanoviť limitné hodnoty, ktoré vozidla nesmú prekročiť. To je tá druhá časť tejto otázky a ako vidíme nadobudnutie účinnosti a ďalšie pokračovanie práce, tak v prvom rade od začiatku roku 2016 by sme chceli začať monitorovať a testovať vozidla. To znamená uplatňovať prvý balík prijatý členskými štátmi v moji tohto roku a potom by sme chceli zaviesť limity. A tam sa momentálne naháňa, nachádzame. Momentálne rokujeme s členskými štátmi o tom, aké by mali byť tieto e, hodnoty, limitné hodnoty. A okrem toho robíme niečo, čo sa nazývajú do, doplnkové, doplnkové hraničné podmienky, aby sme mali neutrálny výsledok. V nasledujúcich týždňoch v septembri a oktobri by mať dve rokovania a dúfame, že v priebehu týchto rokovaní sa nám podarí diskutovať a možno aj odsúhlasiť tieto komplementárne e, faktory ako aj limitné hodnoty. To je ten druhý krok, ktorý je súčasťou tohto balíka, ktorý má štyri opatrenia, ako som už ukázala na začiatku. A tretím prvkom RDE je začiatok budúceho, začiatkom budúceho roka alebo v druhom štvrtú budúceho roka a týka sa čísiel z hľadiska testov, ako aj hraničných odvod. A konečným prúkom RD je koncom roka 2016 prijatie posledného nariadenia, ktorý sa týka týchto testov, týchto skúšok. Takto vyzerá náš harmonogram, toto je naša súčasná situácia a našim úmyslom je, aby sa druhý balík prijal do konca roka a ako si predstavujeme jeho uplatňovanie. Takže z hľadiska konečných limitných odvod, ktoré určí legislatíva, o tom nie je veľká diskusia, ale teraz uvažujeme o tom, že by sme uplatňovali hneď niečo teraz, aby sa postupne mohli upravovať vozidla, ktoré sú dneska na trhu. A to znamená, že pravdepodobne rozbehnutie iných limitov bude postupovať postupne v dvoch regulačných krokoch, ale tieto dva kroky budú kombinované do jedného aktu, teda do jedného nariadenia. Samozrejme, e, nám ide o to, že na jednej strane potrebné splniť požiadavky legislatívy, ale na druhej strane musíme zohľadniť aj záťaž ktorú to, ktorú to bude predstavovať pre výrobcov motorových vozidel, takže snažíme sa vyvážiť obidva tieto prvky a chcem zdôrazniť, že sme presvedčení o tom, že už do konca roka sa nám podarí dosiahnuť konsenzus spolu s členskými štátmi o tom, ako nastaviť parametre Takže to bolo na úvod a samozrejme, ak máte nejaké otázky, eh, rada na ne odpoviem. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán Filipoven, vedúci útvaru DG klima odbor, eh, od, eh, útvaru dopravy v rámci DG klima. Ďakujem pekne, pán predseda, prajem všetkým Príjemný dobrý deň, podobne ako kolegyňa Joana z DigiGrow by som chcel ukázať jednu či dve priesvitky, eh, aby som vás uviedol do kontextu, ak dovolíte. Naozaj musím začať s tým, že pripomeniem, kde sme sa dnes dostali. Merania CO2 pre vozidiel máme, vozidla máme testovací postup a všetci vieme, že už je zastaralý zo 70. rokov a cieľom je zaviesť proces VLTP, kde zároveň zavedieme aj realistické informácie o spotrebe palív a emisí CO2. Keď legislatíve v roku 2014 sa dohodli e, na revízii nariadenia o vozidlách malých a väčších vozidlách, e, chceli sme využiť túto príležitosť a s kolegami z DG, generáliteľstva DG Grow sa snažíme v podstate zaviesť VLTP pre nové typy vozidiel od septembra 2017 a pre všetky osobné motorové vozidlá v septembri 2018, e, teda o rok neskôr. Avšak, ako si z vás spomínate tí z vás, ktorí ste schvalovali legislatívu o už osobných a užitkových vozidlách. Viete, že to je iba jedna časť výzvy, pretože ciele CO2 do roku 2015 a do roku 2020, 2017 a 2021 pre osobné a užitkové vozidla vychádzali z testovacieho cyklu NDC a tu zavádzame uprostred tohto procesu testový cyklus, skutočný cyklus VLTP. Uvedomujeme si, že ak testujete vozidel v rámci VLTP, dostanete väčšie emisie CO2, ako keby to bolo v rámci NDC cyklu, čo je skutočnosť. A ide o to, ako toto vyriešime cez existujúcu legislatívu. Pri schvalovaní oboch revidovaných e, nariadení v Lani Eh, je tam odsek ustanovenia, ktorý usmerňuje tieto veci. Jednak sú tu porovnateľné obmedzenia a eh, od komisie sa žiada v tomto procese zabezpečiť porovnateľné požiadavky pre výrobcov, e, ktoré súvisia so zmenou testovacích postupov. V tom istom oceku preambule sa hovorí, že musíme spraviť korelačnú štúdiu medzi dvomi skúšovnými cyklami VLTP a NDC. A na tom pracujeme za posledné mesiace. Robíme túto korelačnú štúdiu a je jasné, že v podstate je to veľmi zložité nájsť takéto korelácie. Je to technicky náročné a museli sme hodne investovať, nie len zo strany komisie a spoločného výskumného centra. Musím priznať, že sme mali veľkú podporu z predsta- od, eh, odvetvia samotného automobilového aj od členských štátov, e, homologizačné úrady, aj mimovládne organizácie. Všetci sa snažili zabezpečiť aby všetko bolo spravené tak, ako má byť. Takže prebieha korelačná štúdia. Budeme naďalej uplatňovať NDC e ciele, ale VLTP merania pri e, testovaní vozidel budú musia byť skorelované s NDC e číslami na základe simulačného nástroja, ktorý sme vypracovali a ktorý bol hotový v júli. Ešte sa doťahuje do konca, ale dúfame, že bude plne funkčný do konca tohto roka. Takže budeme môcť tento proces zvládnuť, konverziu NDC na VLTP a zároveň zachovať existujúce NDC ciele v rámci nariadeniach pre osobné a užitkové vozidla. E, Konečnou zložkou tejto celej skladačky je implementácia a je jasné, že musíme paralelne s kolegami z DG Growth postupovať, pretože je jasné, že je legislatíva homologizačná, e, ktorá, na ktoré sa schváľujú typy vozidel, tam bolo zavedené VLTP, čiže musíme tu paralelne fungovať, ale z pohľadu DG klima a údajov o CO2 budeme musieť predovšetkým mať vykonávacie nariadenie, v ktorom sa stanoví metodika. A tu je jasné, že to musí odhlasovať členské štáty a výbor pre klimatické zmeny, ale následne, ako náhle budeme mať tento vykonávací akt, tak komisia má právomoc ho uplatňovať cez delegované akt a upraviť vzorce a prílohu nariadenia o emisiách CO2 z osobných a užitkových vozidiel a samozrejme to ide takisto cez postup kontroly ktorý tu existuje. Takže nechcem podceniť problémy, ktoré nás čakajú. Je to veľmi, veľmi zložitý proces a som vďačný za všetku podporu, ktorú dostávam od všetkých zainteresovaných strán, vrátanie kolegov z DG Grow a som ochotný odpovedať na akékoľvek otázky, ktoré by členovia tohto výboru mohli dnes položiť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. A teraz otváram Dávam slovo pánovi Christovi Hansenovi, pred, e, zástupcovi e, Luxemburského predsedníctva, zostalo zas vystúpenia Luxemburska. Ďakujem pekne, dámy a páni, dámy. Chcel by som sa vám poďakovať za tú príležitosť, aby som vás mohol informovať o prácach, ktoré prebiehajú na pracovnej skupine v životné prostredie na rade o návrhu nariadenia o znížení znečistujúcich emisí cestných vozidel. Chcem upresniť, že nemám mandát hovoriť v mene rady, ale budem dnes hovoriť výlučne v mene luxemburského predsedníctva. V rámci pracovnej skupiny na rade diskusie o návrhu viedli ku kompromisnému textu kontextu počas talianského predsedníctva, počas lotišského predsedníctva zasadla skupina iba raz, aby diskutovala o, o spr- návrhu správy pána Des, ako aj o stanovisku výboru, im, výboru Imko a TRAN. Delegácie zobrali na vedomie na Európskeho parlamentu ohľadom zavedenia indikátorov e, zmene rýchlosti v súvislosti s e, meračmi spotreby paliva preto na skupina na rade, podobne ako Európsky parlament, do určitej miery neochotne chcú zafixovať limitné hodnoty cez delegované akty a v tomto ohľade sme konštatovali a zobrali na vedome, že Európsky parlament by tiež uprednostnil riadny legislatívny postup. Určité delegácie by radi si nechali objasniť zo strany komisie otázky eventuálneho dopadu Real World Driving Emissions k návrhu e, dopady na predmetné nariadenia a chceli by sme vedieť, ako sa to v podstate celé ďalej vyvíja v rámci testovania technického výboru pre motorové vozidla. Tam sú zastúpení národní odborníci a predseda im komisia. Táto výmena názorov e, je však plánovaná až na budúci týždeň a teda až po tomto stretnutí by som vám mohol e, viac poinformovať. Uh, môžem vás však uistiť, že luxemburské predsedníctvo netrpezlivo očakáva hlasovanie výboru ENVY 23. septembra o správe pána Desa s cieľom pokročiť v rokovaniach s Európskym parlamentom. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Je tu množstvo žiadostí o slovo do diskusie, takže Karl Florenc ako prvý. Ďakujem. V prvom rade by som sa chcel obidvom zástupcom tak z rady ako aj z komisie poďakovať. Venujeme sa tejto téme už niekoľko rokov a chápem, že to sú veľmi zložité a náročné procesy. Samozrejme, je tu aj veľa slepých uh, uličiek, uh, predovšetkým pre veľké množstvo jednotlivých zúčastnených uh, partnerov veľmi oceňujem to, čo povedal predovšetkým zástupca a predstaviteľne a predsedníctva. Ja už som tu síce dlhšie, avšak vašou úlohou nie je hovoriť teraz v mene luxemburskej krajiny, ale skôr e, v mene rady. Každé, každý deň v Európe sa prihlási ďalších 8 tisíc automobilov, každý jeden deň a viete si e, veľmi dobre predstaviť, e, že v takomto prípade nechceme byť tolerantnejší voči osobnej doprave, ale naopak chceme byť prísnejší, aby sme, pretože tu naozaj ide o zdravie ľudí. A samozrejme, e, ja nie som žiadny sociálny politik, ale chcel by som sa v tom prípade vyjadriť aj k nákladom. Videli sme a boli sme tým svetkami z toho, že, že e, sme boli svetkami aj toho, že sa ceny automobilov postupne e, nafúkovali neustále a pripisovalo sa to práve týmto opatreniam. Avšak počas krízy sme veľmi dobre videli, že tieto ceny zase opäť e, splasli. Takže naozaj vyzývam komisiu, aby sa nenechala zatlačiť do kúta Mm, e, ostante a vytrvajte e, pri e, konsekventnom tlaku. Samozrejme, my nechceme zrujnovať priemysel, avšak nikdy predtým sa to nestalo, pretože automobilový priemysel je najúspešnejším odvetvím v súčasnosti v celej Európe. Nenechajte so sebou so sebou manipulovať. Takže myslím si, E, čo sa týka delegovaných aktov, to nemáme až tak veľmi rád, avšak poznám niektorých e, poslancov, e, ktorí ktorí sa už nechali počuť, že s takým veľkým množstvom delegovaných aktov to komisia a rada môže celé zabaliť a začať celé odnovu. Ja samozrejme som zapáleným automobilistom, a mm, to mi ešte dovolte povedať záverom. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán Gotte. Ja samozrejme tiež eh, eh, rád šoferujem auta, ktoré sú eh, úsporné hm, a samozrejme sú to vždy hraničné hodnoty, čo sa týka testovacieho cyklu. A naozaj, keď sme priniesli nové normy Euro 5 a Euro 6. Vždy to bolo za cenu veľkých bojov a argumentácie a preto to spolu Argusom budeme dávať e, e, pozor na to, ako sa bude postupovať e, ďalej s testovacím cyklom. V súčasnosti jednotlivé obce nemajú možnosť pôsobiť a regulovať osobnú dopravu mimo svojich e, hraníc a ovplyvňuje na tá kvalitu ovzdušia. Preto musíme mať e, veľmi prísny testovací cyklus, aby sa zrazy neobjavil tento e, prísny štandard zrazu na stole a aby priemysel nevedel, ako sa s tým má vysporiadať. Viem si predstaviť ďalšie úsporné opatrenia. Musíme naozaj zabezpečiť aj e, to, že auto naozaj ponúkajú e, to e, v realite, to, čo na papieri. Takže podporujem pána Karl Heinz Florenca. Má absolútne pravdu, čo sa týka delegovaných aktov. Budeme to veľmi pozorovať a sledovať a je veľmi dôležité, aby sme dojednali tieto veci tak, aby vyhovovali záujmom eh, parlamentu. A ide predovšetkým o túto otázku, v ktorej sme eh, veľmi eh, citlivá. Čo ma takisto veľmi zaujíma, a to nemá nič spoločné so standardom Európa R6, ale ako budeme sa vysporiadavať s elektrickými vozidlami. A ako to bude napríklad v Nemecku, kde väčšina elektriny pochádza teraz z veterných zdrojov, alebo v Polsku, kde väčšina zdrojov pochádza z uholných e, zdrojov. Takže dajte obciam možnosť také nástroje, aby mohli zaviesť e, udržateľný testovací e, cyklus, či je naozaj dodržiavané to, čo je napísané v dokumentácii auta. A samozrejme aj možnosť akýchsi mantinov, v ktorých sa obec môže po, e, poháňať 25 až 30 e, e, keď moje auto má emisie 150 gramov CO2. Musíte jazdiť opatrenia a v podstate už to nemá na európskych cestách čo robiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Julia Lin. Ďakujem pekne. Ďakujeme za prezentácie. Ja sa od túto tému vo všeobecnosti, ale zároveň veľmi konkrétne e, vzhľadom na to, že som spravodajkyňou pre smernicu NEC od samého začiatku. Je toto veľmi dôležitá téma a spomínam si na pôvodné neformálne prezentácie komisie z útvaru pre kvalitu ovzdušia. Mali sme tam určité priesvitky ohľadom konformity zhody ešte z euro 4, euro 5 a potom sme hovorili o euro 6 a pri všetkých, dokonca ešte predtým, ako bol euro 4, e, všetkým bolo jasné, že je tu obrovský rozdiel medzi skutočnými výsledkami a výsledkami, e, ktoré v podstate opečiatkoval, odobarili e, na základe výsledkov testov. A ja si to neviem predstaviť, ako, ako môžeme vôbec fungovať skoro celé 10 ročie, vediať, že to znečistenie ovzdušia je iné, ako na papieri sa tvária a že s tým nič nerobíme. Nechcem tu nikoho, na nikoho poukazovať prstom, pretože sa nikam nedostaneme, ale uh, Vieme, že zameranie išlo skôr na uhlík a ďalšie znečistujúce látky. Čiže momentálne musíme riešiť túto otázku. Naozaj už musíme riešiť, pretože mnohé veci, ktoré riešim, keď som riešila smernicu NSS, sa práve týkali týchto vecí, že máme obce v celej Európe, ktoré sú pripravené nie len Londýn, moje hlavné mesto, ale aj iné mesta majú obrovské ambiciozne plány, ktorých cieľom je zabezpečiť práve lepšia ochrana zdravia obyvateľstva a nemôžu tieto plány zrealizovať, pretože jednoducho nemôžu veriť tomu, nemôžu posúdiť, ktoré autá by mali mať prístup do ktorých oblastí, pretože nemôžu vychádzať z, konf- e, z Euro 5 alebo Euro 6 e, zhodov, pretože e, to nezodpovedá tým, tej miere ochrany zdravia, ako sa tvári, že to zodpovedá. Takže čakali sme príliš dlho, ide o to, čo ďalej teraz. A naozaj ja chcem sa postarať o to, aby v rámci napríklad smernice ONEC sme netlačili na stropy, ktoré nebudú dostatočne ambiciózne, alebo zase, aby sme tam nedali príliš ambiciózne e, stropné limitné hodnoty. A toto k tomu prispieje. Musíme vedieť, ako je ten proces načasovaný. Momentálne sa tu hovorí o 2019 roku a až potom vôbec budeme požiadovať e, nejaké dodržiavanie e, vzhľadom na tie faktory konformity, ktoré sa tu navrhujú. A ja si myslím, že to jednoducho nie je dosť dobré. Signál v tejto diskusie na tomto výbore, je to len diskusia samozrejme, ale signál, ktorý chceme vyslať, by mal byť taký, že žiadame komisiu, čo sa týka týchto úrovní konformity, aby sa zamietli vyššie E, faktory konformity, ktoré požaduje priemysel. Nielen, aby sme ich potlačili pred, pretože oni o tom vedia. Ja si myslím, že to dokážu, len musíme ich tlačiť na to, aby postupovali rýchlejšie. Čiže nemali by sme uh, Mm, možno mali by sme to v podstate dať na 1,5 násobok na tento naštartovanie, aby sa veci rozbehli. Viem, že to nie je ľahké s komisiou, uh, úzko spolupracujem, takže viem, že to nemá ľahké, ale naozaj ich žiadam, aby trošku na to viac pritlačili. Ďakujem pekne, pán Gerbany. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať komisii za úvodné vystúpenie. Začnem faktom. Faktom je to, že sme sa nechali zavádzať, a nielen my, ale pol, 500 e, miliónov občanov, celé 10 ročia boli zavádzané testovaním vozidel. To je jednoducho fakt. A ak sa necháte zavádzať tak dlho, tak by sme mali mať asi povinnosť čo najskôr to napraviť a vrátiť sa k naozaj k e, testovaniu e, a skúšaniu e, v skutočných podmienkach jazdy a to čo najskôr. Ja mám pocit, že už nič nemusíme robiť, lebo všetko bude hotové na to, keď všade prevládnu elektrické vozidlá. Ale myslím si, že je potrebné byť oveľa ambicioznejší. Nebudem opakovať to, čo povedala kolegyňa preto, alebo kolegovia, pretože s nimi úplne súhlasím. Mám dve konkrétne otázky na komisiu. Prvá sa týka toho, prečo DG Growth to má vlastne v kompetencii. Ja tomu nerozumiem. Ak sa pozriem na webovú stránku generaliteľstva Rast, DG Growth, úvodná veta, pracujeme pre rast, čo je super, ale toto nie je o práci prerast, toto je o vytvorení správnych, korektných okolností pre e, testovanie emisí v skutočných podmienkach jazdy. Čiže naozaj nechápem, prečo to nemá v kompetencii len generálne riaditeľstvo DG Envy, životné prostredie, a snaž, prečo čo sa nepúka, všeme, čo najskôr sa vrátiť k meraniu alebo testovaniu emisí v skutočných podmienkach jazdy. Čiže to je interná otázka na organizáciu práce e, komisie. Druhá otázka sa týka emisí NOXov a dýzlových motorov. E, Steno a GRC. Tu ide o uplatňovanie lepších testov a oni hovorili, že 6 až 9 násobne sa porušujú veci pre vozidla, ktoré majú konformitu Euro 6. E, používate tie isté čísla? A aký je váš cieľ? Ak je vašim cieľom zabezpečiť zníženie prípadov porušovania na nulu, alebo či máte iný cieľ, pretože ja si myslím, že to je jediný správny cieľ, ktorý máme a chceme robiť skúšobný postup merania emisí v skutočných podmienkoch jazdy, aby proste to porušovanie bolo na nulu, sa dostalo na nulu a aby sa jednoducho zastavili tie testy, ktoré, ktorých výsledky nezodpovedajú realite. Ďakujem. Ďakujem teraz a pán Bas Eichhout. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj komisii za vysvetlenie toho, kde sa momentálne nachádzame a to, čo prinesie budúcnosť a čo bude ešte predmetom diskusie. Myslím si, že ale z predchádzajúcich príspevkov je jasné to, že pre parlament je toto veľmi dôležitý proces a sledujeme ho e, kriticky a s napätím. A čo sme si vypočuli od mojich e, kolegov, e, je dobré vedieť, samozrejme, je to veľká krajina, Matinac, a vy chápete tento jazyk a je jasné, ktorá krajina je veľmi kritická k tomuto. A my sme samozrejme pripravení zamietnúť akýkoľvek zlý výstup z rokovaní, ak k tomu dôjde. Pretože zatiaľ to tak vyzerá. Ja samozrejme veľmi šokujúce vidieť, že automobilový priemysel opätovne sa snažili znižovať e, normy a štandardy a vieme, e, čo sme museli vybojovať, aby sme sa vôbec dostali k normám, ktoré momentálne máme. A zároveň e, sme viedli, ako už povedal kolega, ako zle fungujú testy. A teraz konečne sa niečo s týmito e, testy robia. A samozrejme, priemysel teraz žiada e, o e, prechodný čas na implementáciu. Avšak táto legislatíva je vonku už mnoho rokov a mali by sme byť prísni v tom, koľko času im vôbec dáme, aby sa dostali na príslušné úroveň zhody. A ďalšie dve otázky, ktoré sa týkajú komisí. prvá otázka sa týka emisí e, dusitanových plynov, e, tzv. NOXov. Prosím, vysvetli mi, vysvetlite mi, ako môžeme merať e, tento faktor zhody inak ako tým, že znížim ten faktor, ktorý e, navrhli e, spoluzákonodarcovia. Na pôvodný limit bol 30, avšak pokiaľ pracujeme na cieľoch zhody, znamená to, že povolujete vyššie emisné limity pre auta a to samozrejme obmedzuje legislatívu. Tým, že ich obmedzujeme prostredníctvom takéhoto procesu, je veľmi otázne. Takže keď sa rozprávame o faktoroch zhody, predpokladám, že ich zachováte čo najkračšie, a to, že tieto faktory zhody by sa mali znižovať až e, na jednu čo najrychlejšie. Takže otázka na komisiu. Na základe čoho a nad akými e, faktormi zhody rozmýšľate a kde sa to zastaví pretože e, súčasný e, priemysel rozmýšľa od, nad faktormi zhody v hodnote 2,75, pretože to im vyhovovalo mnohé roky. Takže chcel by som si od komisie vypočuť, dúfam, že prispôsobenie sa týmto faktorom zhody budú čo najkračšie, tak aby sme dostali, dosiahli faktor 1 čo e, najkračom období a nebude to 1,5 a chcel by som si vypočuť od komisie, že toto je ten smer, ktorým sa chcú uberať a takisto, že to bude e, implementované čo najrychlejšie. Ďalšia otázka. Začali ste s tým, že e, už v súčasnosti sa presahujú povolené hodnoty NOXov a je to aj kvôli krajinám, ktoré, považujú, ktoré povolujú vyššie hodnoty zhody. Takže, ale tu sú veľmi silné väzby. Keď máte problémy s desiatimi krajinami, môžete e, nám povedať, e, koľko ďalších krajín e, sa e, na takýto zoznam e, dostane, keď budete tolerovať prekračovanie hodnôt. Ale chcel by som si vypočuť, kedy budú faktory zhody, budú konečne na hodnote 1. To je samozrejme pre dízlové motory a emisie NOXov. Teraz, čo sa týka oxidov uhlíku a oxidu uhličitého. Ja chápem, že keď sa e, prechádzate z jedného typu testu na druhý, je tu treba určité e, prechodné obdobie a musíte si nastaviť vzájomné väzby. Poďal som vás pochopil. A potom sa moja otázka e, týka toho, aké faktory dávate do týchto korelačných štúdií. Pretože čo je férový faktor, ktorý je úplne iný medzi novým a starým testom, Aha, samozrejme, v tomto prípade by sme tu mali mať aj určité prechodné obdobie a umožniť e, samozrejme flexibilné obdobie pre korelačný test. A kde iba kopírujete hlúpe veci, ktoré boli povolené pri predchádzajúcich testoch a nebudú povolené pri nových testoch, pretože v súčasnosti pracujete na nových testoch, ale na základe vašej korelačnej e, štúdii e, tam dávate rovnaké hlúposti, akurát teraz s podporou korelačnej štúdie. A aby som bol e, presný, nechcem pripustiť e, triedy e, e, dobehu a zotrvačnosti, ako aj životnosť batérie. Prečo by ste mali vkladať nové faktory do korelačnej štúdie, keď vytvárame úplne nový test? A chceli by som si vypočuť, že vylúčite tieto faktory, a zabezpečíte čo najrychlejšiu implementáciu. A takisto, čo je veľmi dôležité, že od roku 2025, keď e, budú implementované nové normy, tak už absolútne skončíme s touto e, karolačnou prácou. Ináč budeme iba pokračovať e, slabé stránky, ktoré sme mali v normách minulosti. Keď nastolujeme nové ciele, tie musia byť založené na základe nových testov. Ďalšia otázka a posledná. Ja by som vás vyzval, aby ste e, zvážili, čo sa týka e, superkreditu. E, tam sa používajú staré testy, keď sa určuje, ktoré auta sú oprávnené požívať superkredit, tam by sa tiež mal používať nový kredit. A pokiaľ nie, E, tak si uvidíte, že Európsky parlament bude naozaj veľmi, veľmi kritický. Ďakujem. A teraz pán Tornáno. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa poďakovať komisii za e, ich vysvetlenie. A tento nový postup e, vytvorí vyššie limity a limitné hodnoty, ktoré budú v konečnom dôsledku presnejšie. Čo je dobré, chcel by som sa však zamerať na jeden bod a to sú úpravy výrobcov, e, ktoré na tom robili a venovali tomu veľmi veľa výskumu. A e, rozličné e, združenia poukazovali na manipuláciu testov. To sú jedna otázka máte teda ako komisia k dispozícii nový e, výskum, ktorý povedie, e, vedie k tomu, že tieto čísla sa konečne zmenia. A čo sa týka amerických výrobcov a americkej vlády a ich e, vstup do rokovania o TTIP a akým spôsobom to ovplyvní európskych výrobcov. Ďakujem. Ďakujem pani Evi. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa zhodujem e, s kolegom od Zelených, e, ako aj ďalšími bodmi, ktoré povedali moji predrečníci. Čo by som chcela pripomenúť je to, že musíme mať na pamäti to, čo sa týka e, váženého priemeru oxidu uhličitého e, v urbanom prostredí a ktoré viedlo e, k množstvo predčasných smrti práve kvôli znečistenému e, ovzdušiu. A samozrejme aj zvýšené zdravotné náklady. Aj tie by mali byť jedným zo základov našeho zamýšľania sa nad nadchádzajúcimi e, krokmi, a ktorým smerom sa budeme uberať. Je veľmi dôležité, že pravidlá, ktoré stanovíme v teórii, ovplyvňa v konečnom dôsledku aj zdravie obyvateľstva. A samozrejme, tieto čísla budú náležite kontrolované. A rola e, kontrolóra musí byť správne dodržiavaná od samotného z, eh, od začiatku. Samozrejme, je tu veľmi deformačný efekt eh, určitej flexibility, ktorý eh, umožňuje automobilovému priemyslu meniť hodnoty emisie CO2 oproti referenčným hodnotám. Bez toho, aby som opakovala to, čo už sme povedali pre nové mechanizmy kontroly, ktoré sa týkajú eh, oxidu uhličitého a iných znečistujúcich látok. Ja si robím starosti eh, to, čo automobilový priemysel eh, urobí s tým, že má k dispozícii určitú flexibilitu a že jednoducho, že nebude plniť tie ciele. A a budú to využívať na to, že budú podliezať maximálne povolené eh, hodnoty. Chcela by som počiarknúť, že sa už opätovne nachádzame v procedúre, kedy spoluzákonodarcovia eh, nemajú možnosť, alebo ešte lepšie, eh, parla, Európsky parlament nemá možnosť vstupovať do komitológie a je nie je mu umožnené zúčastňovať sa aktívne tak aby mohol e, predkladať návrhy v tejto revízii. Môžeme a chceme hrať aktívnejšiu rolu, ale není nám to umožnené. Takže naše hnutie piatich hviezd chce požiadať komisiu, aby garantovala, že proces e, v rámci VLTP bude naplnený do roku 2020, a to je 20 gramov CO2, a aby tá flexibilita e, výrobcov bola čo najmenšia a samozrejme 2000, od roku 2016 boli hodnoty e, hodnoty e, dusiku menej ako 0,15 a do roku 2018, 2019 a 2020 e, boli dodržované tie hodnoty emisí, ktoré boli povolené. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Ivo Belet. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, budem veľmi stručný. Po e, týchto príspevkoch e, by som sa chcel poďakovať aj za úvodné slova e, komisie a predsedníctva. Chcel by som dodať niektoré konkrétne otázky v prvom rade, ktoré sa týkajú medzery medzi reálnym výkonom v praxi a e, testovacím výkonom. Takže podľa dokumentov, e, ktoré máme k dispozícii, sa e, tá, táto medzera neustále zvyšuje. V súčasnosti je 40 Možno by komisia mohla potvrdiť, či toto číslo je správne. Druhý bod, čo sa týka VLTP a tej tzv. tých tzv. opatrení flexibility, tento dokument, ktorý máme k dispozícii, je veľmi eh, hodnotný. Chceli by sme eh, komisnú odpoveď, akú majú povahu tieto opatrenia a flexibility, pretože to budú mať významný dopad eh, na ciele, ktoré sú stanovené novou normou a môžu ich tak povedec e, podliezať a samozrejme noxy a oxidy uhliči, oxid uhličité a takisto aj drobné častice sú tými najškodlivejšími e, emisiami výfukových plynov a ktoré ovplyvňujú kvalitu ovzdušia. Takže chápame, že e, priemysel potrebuje určité adaptačné obdobie a chápeme, že E, takáto adaptácia nutná. Avšak e, otázka je, aký e, faktor zhody bude prípustný. Bude to 1,5, bude to viacej a môže komisia naozaj garantovať to, že legislatívne ciele nebudú takýmto spôsobom nariedené a, a pri testoch DRDE, keďže komisia na nich odkazuje, že budú takisto obsahovať e, emisie aj e, drobných, e, východ, drobných častíc. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Dali. Ďakujem veľmi pekne. Začnem tým, že sa poďakujem zástupcom rady a predsedníctva za ich úvodné slova. A takisto by som sa pridala k mojim predrečníkom eh, v zdôraznení toho, ako sa Európsky parlament zasadí o to, a predovšetkým tento výbor, za to, aby tie hodnoty a limity neboli nejakým spôsobom znižované, alebo tak, tak povediac nariedené. Pretože hovoríme o dopade na zdravie našich občanov. A keď sa uspokojíme s nižšími ambáciami, bude to v konečnom dôsledku zdravie našich občanov, ktoré uh, bude ohrozené. Mám niekoľko otázok na komisiu. Už sme o tom hovorili, ale chcela by som to zdôrazniť, pretože by som naozaj chcela, aby sme tieto situáciu mali pod kontrolou. Pokiaľ komisia zavádza faktory zhody, ako sme povedali, mohla by komisia byť eh, presnejšia a povedať, ktoré faktory e, zhody sú pre ňu akceptovateľné a v akých fázach ich zavedenia predpokladá. Pretože akýkoľvek e, faktor, ktorý tu bude zavedený, e, bude znižovať v konečnom dôsledku znižovať limity. Ak sa komisia uspokojí s faktorom, ktorý je vyšší ako jedna, potom tí občania, ktoré žijú e, v oblasti, ktoré sú mimoriadne vystavené e, pôsobením výfukových plynov, e, môžu byť tieto limity prekračené o maximálne 2 Stanovili sme si dobre cieľa, ale k dispozícii máme veľmi zlé testovanie. Ako sa komisia zaviaže k tomu, aby zabezpečila, že sa vyhneme tej situácii, že budeme mať naozaj silný test, ale zase na druhej strane budeme mať veľmi zlé a e, neambiciozne stanovené ciele. A posledná otázka. Má komisia konkrétne plány e, reformy s RDE testovaním e, v súčasnosti navrhované pre oxidy dusíku a takisto pre znečisťovanie látky ako EVS, e, CO2 a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Jela Sender. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som podporiť to, čo povedali kolegovia, aj kolega Matias. A taktiež, ak nám komisia vysvetlila túto situáciu, keď hovorila o o koordinácii v tejto téme, tak môžem povedať, že si myslím, že je dôležité, keď sme teraz analyzovali situáciu, videli stav, v oblasti emisí ešte stále trvame na tom, čo sme hovorili vola, kedy ale musíme pracovať v reálnom svete. Teraz nemôžeme pracovať len s papiermi a dokumentami. Musíme spojiť papier a realitu. Takže ako vyzerá možné rozhodnutie o dohodnutých testovacích cykloch. Na, papieri môžeme dať, na papier môžeme dať všetko, papier dnes je to veľa, naše sny a naše túžby, ale potom, keď budeme mať takúto E, keď nebudeme mať dohodu, tak sa nám nepodarí veci presadiť aj v reálnom živote. Budeme mať veľký problém, takže chcem sa spýtať, do akej miery máme takúto možnosť, takúto schopnosť, že by tie veľké podniky s týmto súhlasili. Aj tie majú určitý záujem, sú to veľké podniky, chcú tiež, aby občania, ktorí majú stále vyššie nároky na emisie, aby e, mohli si tiež títo ľudia kúpiť vozidla, ktoré sú menej znečisťujúce. Takže treba to vidieť aj z tohto pohľadu. Máme rôzne štúdie a tak ďalej, toho máme veľa. A to je aj tá diskusia, ktorú sme stále viedli aj pri COP. Takže ja súhlasím, že sme naozaj dosiahli pokrok. Na jednej strane máme stále viac bicyklov a teraz máme správy, ktoré hovoria, že tí ubohí bicyklisti vdychujú viac škodlivých látok ako ostatní. A tých bude potom menej, proste jednoducho musíme sa rozhodnúť. Môže sa nám to páčiť alebo nepáčiť, ale ide to aj o automobilový priemysel, ktorý má svoje hospodárske záujmy. A preto je tu tá otázka, či máme vôbec možnosť dosiahnuť dohodu, koncenzus s priemyslom. To je tá otázka. A potom aj Envy sa musí zamerať na to a musí byť presvedčená, že tieto čarovné testovacie cykly, že e, e, urobia svoj, e, svoj prí, prínos. Jednoducho potom sa tam objaví univerzita a povie, že to nie je harmonizované a tak ďalej a proste stará vojna vypukne znovu. Para pues, para presionar, para negociar lo que haga falta, como hacemos siempre. Takže otázka je, aby sme legislatívu, ktorá sa dá aj vykonať, a vždy je to aj tak, že sa dá vždy spraviť viac, ale jednoducho našim cieľom musí byť priateľné riešenie. A to znamená, že nie všetci sa vrátia domov 100% uspokojení. Je to veľmi zložitá téma, ktorá trvá už storočie ale teda, aby som bola stručná, problémov je veľa a ja by som sa veľmi tešila, keby sa to vyriešilo. A teraz dávam slovo Svetovi. Áno. Vidíme tu veľký priestor na aktivity a dúfam, že komisia Eh, si aj všimne tie základné poučenia, ku ktorým sme dospeli. Eh, včera som bol v zápche v autobuse, ktorý mal napísané na sebe Euro 5 a potom aj zelený list, ktorý šiel z výfuku. A ja som sa teda cítil dobre, ale a, tá otázka dôvery spotrebiteľa je tu veľmi dôležitá pretože ľudia musia byť presvedčení, že existujúce normy sú bezpečné. Judy to spomenula, že v Londýne máme ultranízku zónu a vidí zónu výfukových plynov a vidíme už obrovský prínos pre zdravie a vidíme, že tie normy, ktoré majú splňať dízlové motory, e, nie sú v reáli dosiahnuté Takže ja chcem povedať, že musíme sa tomu venovať aj z hľadiska pohľadu dôvery spotrebiteľov a jednoducho musíme sa snažiť dosiahnuť čo najambicioznejší výsledok, pretože máme len túto jedinú šancu na to, aby sme veci uviedli na správnu mieru. Ďakujem. A teraz dáme komisii príležitosť odpovedať na otázky ktorých tu bolo veľa, takže nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za všetky pripomienky a otázky. Pokúsim sa odpovedať na niektoré z nich. Väčšina e, e, otázok bola skôr aj v kompetencii môjho kolegu, ktorému potom odovzdávam, ktorému potom odovzdám toto slovo. Najprv Otázka kompetencií. A hovorilo sa o tom, že prečo to má na starosti DG Rast a nie Envy. A ja dúfam, že nespochybňujete kompetencie našeho DG, aby sme do, že nedokážeme prísť dobrým riešením, ktoré navrhneme. Dôvod pre to, že je to DG Rast, vychádza eh, naša príslušnosť z typu eh, legislatívy, ktorá má na starosti určité schvalovacie postupy a to je naša kompetentnosť a preto naša kompetencia a preto je to u nás. Ale my úzko spolupracujeme s DG Envy, ktorí sú hneď pri nás a určite im dokážeme dať eh, správne otázky a dostať od nich správne odpovede. Ďalej, cieľom, čo je cieľ? Cieľom je založi, za, dosiahnuť dodržiavanie limitov Euro 6. O tom sa vôbec nediskutuje. To je úplne jasné, že to je to, čo chceme. Potom je tu ešte niekoľko otázok, ktoré sa týkali konkrétnych hodnot nášho návrhu ten faktor konformity, ktorý sme povedali, je taký, že druhý balík bude vychádzať v dvoch v krokoch a toto je druhý krok, čiže toto vôbec nehovoríme o tom, že kam ideme. Naša, našim cieľom je, aký bude ten faktor konformity v medziobdobí. Ja neviem, chcel by som mať čo najnižší. A musíme zohľadniť to, čo hovoria členské štáty, čo hovoria tretie strany, priemysel a musíme nájsť ten správny kompromis. Potom sa hovorilo, že či aké budú metódy merania PEMS a podobne. A my nechceme prekročiť limity. My bereme limity eur 6. Posledná štatistická chyba v dôsledku meraní meracích testov. My nechceme meniť limity, my len zohľadňujeme realitu veci a komisia naozaj nechce meniť nariadenie. Áno, poznáme mnohé štúdie, všetky štúdie, ktoré ste spomínali a môžeme potvrdiť, že žiaľ, prekračovanie dnes je niekedy až 5 krát vyššie, než by malo byť. Áno, tie štúdie to potvrdzujú a je to základ našej práce. Teraz porušovania. Áno, je to veľmi znepokojujúca situácia, ktorá ukazuje, že komisia sa snaží vrátiť veci naspäť do normálu. Ja neviem, čo budeme mať, či mňa ďalšie konania pre porušenie, ale to je naozaj ten dôvod, prečo takto pracujeme aj na tomto balíku. Potom otázka karmonogramu. Chcem zdôrazniť, že našim cieľom je mať návrh už pred koncom roka prenty a chceme to riešiť v dvoch krokoch a okolo roku 2020 mať faktor konformity vymedzený legislatívou. Takže toto si myslím, boli odpovede na väčšinu otázok, ktoré tu zazneli. V oblasti RD, ak som niečo vynechala, tak mi dajte ešte vedieť a teraz dám slovo kolegovi. Ďakujem, Jona. A ďakujem za vaše rôzne otázky musím povedať, že e, mnohí zase hovorili, že tie ciele by sa nemali rozmelniť. Áno, plne sa po to podpíšem. To si aj my myslíme. Máme e, ciele pre CO2 na 15, 220, 2017 a podobne. To sú pevné ciele, ktoré sa revidovali len pred rokom a spolu zákonodárca sa ich schválil v minulom máji, minulý rok máji. Ale Chcem ešte povedať, že tieto ciele boli stanovené na základe NDS cyklu, testovacieho cyklu. A to je presne to, čo výrobcovia a ostatní majú na mysli, keď budujú svoje vozidla tak, aby plnili tieto ciele. Takže keď v roku 2017 a 2018 zmeníme E, cyklus pre NDS, tak si musíme uvedomiť, že aké podmienky budeme uplatňovať pri zmene procesu. A tu máme tento pojem tej komparatívnej prísnosti. Ak máte auto, ak máte auto, ktoré bolo navrhnuté a má technológiu, aby splnilo nejaký cyklový cieľ NDCE, nemôžete to zrazu zmeniť a povedať, že to isté vozidlo musí zrazu splňať iné predpisy. To sa jednoducho nedá. A preto, keď si pozrieme túto problematiku, museli sme prijať niektoré veľmi náročné rozhodnutia, napríklad napájanie batérií, a to sa už spomenulo, potom tlak pneumatik, testovacia teplota a podobne. Toto sú všetko aspekty, ktoré musia byť pre NDC, ktoré sa vyvinuli v priebehu 10 ročí a nemôžeme to zrazu zmeniť zo dňa na deň a povedať, že tieto podmienky e, neplatia. To je tá komparatívna prísnosť. Takže budeme mať takéto korelačné cvičenie prácu a budeme sa týmto musieť zaoberať a dosiahnuť koncenzus s členskými štátmi, mimovládkami, priemyslom o tom, ako sa to má uplatňovať. A súčasný koncenzus je taký, že to, ako sa to robilo pri NDC, má sa robiť aj pri korelačnej práci. A to je to, čo chápeme pod komparatívnou prísnosťou. To isté platí aj pre testovanie E, pre kredity. Používame aj tu NDC. Jednoducho nemôžeme meniť veci zo dňa na deň. Jednoducho nemáme na to ani právny základ, ale ani by to nespadalo do koncepcie. Takže ten 50 gramový limit bude platiť aj naďalej. To je naše stanovisko, to nie je stanovisko komisie. To je výsledok práce expertov skôr, než prejdeme k politickému rozhodovaniu. Taktiež tu bola otázka, že kedy skončíme s koreláciami. Hovorilo sa roku 2025. Ja dúfam, že skončíme skôr, lebo nechceme do nekonečna pokračovať s touto prácou a dúfame, že čo najskôr s tým skončíme. A ak by sme mali mať nejaké ďalšie ciele po roku 2020, tak tie budú musieť byť stanovené na základe VLTE. Myslím si, že tu bola ešte jedna otázka, ktorá sa týkala skúšok e, pri reálnych podmienkach a reálnych podmienkach a správa TN. E. Áno, je to takéto, takýto rozdiel. Aj my máme vlastné štúdie, ktoré potvrdzujú, E, veľkosť tohto problému. Jedna z možností je zavedenie WT tak, ako to navrhujeme a bude sa znovu vychádzať z priemerov. Nebude to presne to, čo robíte, keď naozaj jazdíte na svojom aute, ale, asi sa to, ale bude to asi lepšie ako to, čo momentálne sa robí. A teraz sa chcem spýtať rady, či chce niečo dodať. Ďakujem pekne, pán predseda. Nedostal som priamu otázku, ale chcem by som možno pripomenúť po vystúpení pána Florence, že RDS e sa nerokuje na rade, takže kvalita ovzdušia bola samozrejme jednou z priorit luxemburského predsedníctva, a nariadenie o vzťahu medzi znižení znečišťujúcich emisí z vozidiel spada do tohto rámca, takže áno, budeme sledovať práce, eh, ale priamo sa na túto tému na rade nerokuje. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže tým môžeme ukončiť tento bod a môžeme sa poďakovať zastupcov komisie aj rady eh, za túto dobrú diskusiu. Ďalší bod nášho programu v rámci rôzneho tu nemáme nič. A skôr ako ukončím dnešné stretnutie, chcem vám len pripomnúť, že najbližšie stretnutie bude 15. septembra tu v Bruseli. Ďakujem pekne a prajem vám dobrú chuť.